Navrhujem vám preto potvrdiť tento mandát. Sú nejaké námietky? Vidím, že nie sú, takže mandát je týmto potvrdený. Zápis tohto zasadnutia bude ako obvykle predložený parlamentu na schválenie na začiatku budúceho čiastkového jednania. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak uznesenia prijaté na dnešnom zasadnutí budú dané k dispozícii orgánov, ktoré sú tam spomenuté. Zasadnutie Európskeho parlamentu je teraz prerušené, denné zasadnutie končí a ja vám, kolegovia, prajem bezpečnú cestu a ničím nerušenú cestu domov. Ďakujem.